E výrobky, ktoré pochádzajú z tretich krajín. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem pekne, pán Kelly. Tým sme uzavreli um, vysvetľovania hlasovania. Uzatváram aj e, túto schôdzu. sa z nej bude na schválenie poslancom na začiatku e, budúceho, e, budúceho plenárneho zhodnutia. Uznesenia budú prevedené, odovzdané ich adresátom. Týmto odročujem zasadnutie. A ďakujem. A ďakujem, vám, ďakujem aj vám, pán Kelly.